bodu 2. júla prijatý program, teda program prijatý na konferencii predsedov, bol prijatý, pokiaľ ide o útorok, chcem povedať vzhľadom na aktuálnu situáciu a po rozhovore s inými inštitúciami navrhujem túto zmenu programu. Pán Tus. E, zvolal mimoriadne zasadanie eurozóny, tak prvý bod popoludní v útorok bude vyhlásenie komisie o príprave programu, teda pracovnej činnosti na rok 2016, teda na miesto záverov Európskej rady 24. 26. júna o aktuálnej situácii. Na miesto toho vám navrhujem, aby v stredu dopoludne ako druhý bod rokovania sme mali vysvetlenie Rady a komisie o záveroch Európskej rady z 24. 26. júna k aktuálnej situácii v Grécku, aby sme to teda mali v našom programe. Tento bod nahrádza vyhlásenie Rady teda komisie. Ak budete súhlasiť, preložili sme to potom ma požiadali vzhľadom na množstvo prihlásených príspevkov, aby sme začali hlasovanie neskôr, aby bolo k dispozícii viac rečníckého času. No, pán Feroštan, máte slovo, pokiaľ ide o stredu. Nazdávam sa, že to je jediná možnosť, aby rozpráva, s ktorou sme rátali o Grécku, aby sa teda preložila na stredu. Teda už po samite. Chcem vás tiež požiadať, aby tu nebol iba predseda komisie, ale ja by som tu mal rád pána Cipresa aj pána Dajusklesa za euroskupiny, pretože my tu máme diskutovať o situácii v Grécku bez gréckého premiéra, teda bez toho, aby bol tu prítomný v parlamente. Musím vám povedať, Pán Orbán je jeden z mojich nepriateľov, ale keď hovoríme o Maďarsku, tak je tu prítomný, hoci s ním stále nesúhlasím, je, tu stále. Teda keď budeme diskutovať o výsledku referenda, ak budeme hovoriť o možných riešeniach, tak musí byť aj premiér e, teda Grécka a šéf Euroskupiny. Ďakujem. No, obidvom pánom oznámim vaše želanie. Pokiaľ ide o útorok a stredu do obeď ďalšie, ďalší, teda ďalší sa chcú ujať slova. Pane Harms, prosím. No, to, že to chcete oznámiť, myslím si, že to je požiadavka pána Ferhovštata. Ja si myslím, parlament by to mal v každom prípade podporiť, pretože v ostatných týždňoch sme sa opätovne snažili pred e, rozhodujúcimi rokovaniami diskutovať v, v Európskom parlamente a chceli sme dospieť ku rozhodnutiam, chceli sme rokovať s predstaviteľmi gréckej vlády a miesto toho ste vyhovorili, že tá Európsky parlament tak je v skutku na čase, aby sa priamo viedla táto diskusia. Pane Harms, ja neviem, o čom hovoríte. Ak ehm, ak nepočúvate, nech sa páči, pán Dálen. Pani Harm, chcela som vám dať odpoveď, ale napíšem vám ju. Chcela som vám dať odpoveď. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. No, e, viete, z rôznych strán sme tu všeli čo počuli o vašej úlohe v tejto kampani áno. A teraz sa bude viesť rozpráva v stredu o výsledku e, rozprávy o Grécku, teda sami to o Grécku. Chcem vám povedať, e, že aj iní by mali e, prevziať zodpovednosť. Vy ste sa zasadili za tú áno kampaň. Ja si myslím, že by ste mali byť aj zodpovední voči tejto snemovni. Vy ste e, porovnali túto situáciu s, gréckou, e, s maďarskou situáciou. A ja si myslím, že parlament sa jasne vyjadril, ale zatiaľ sa táto snemovňa nevyjadrila k vašej angažovanosti v tejto kampani áno. Vy ste sa sami k tomu nevyjadrili a ja by som navrhovala, aby ste aj v stredu v rozprave niečo povedali k tejto vašej úlohe v kampanii áno a my budeme mať možnosť vás osloviť tiež v tejto rozprave v stredu. No, viete, nemám eh, inú možnosť, aby obidvoch pánov, teda šéfa Euros, teda Euroskupiny a pána Cipra sa pozvať. No, ja som nemal ten dojem, že ste sa všetci k tomuto želaniu vyslovili, ale budem toto želanie prezentovať. No a teraz sa pýtam na útorok. Nech sa páči, hlási sa niekto ešte o slovo. Program na útorok. No a pán Glicos sa prihlásil s návrhom programu. Je to jeho návrh, návrh ďalšia tých 51 návrhom ide o dlhy Nemecka. Áno, no práve to som chcel podať, pán predseda. Chcel by som sa spýtať, či by sme k tomu mohli aj dnes niečo povedať. Akceptuje sa, e, že sa má o tejto téme hovoriť, e, tieto vojnové dlhy Grécka? Chcel som vedieť, aký je váš názor na to, ako to má celé prebiehať organizačne. To bola jedna vec a potom ešte jedna vec. Chcem sa obrátiť na všetkých kolegov, poslancov. Ja by som rád ehm, obraňovala pána predseda ehm, Šulca Možno sa vám to bude zvláštne, jeho láska Grécku bola úplne jasná, prejavil niekoľkokrát. Grécky ľud odmietol jeho návrh. Teda tom zmysle, aby tak povedia uskutočňovala správu v Grécku, ale viem, aké Grécko je pre neho dôležité. Áno, môže prísť do Grécka, môže sa stať občanom Grécka, no a potom by mohol založiť stranu a ja ho potom budem podporovať. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Glicos. Áno, váš e, návrh prišiel včas, podpísalo ho ďalších 51. Prehlásenie komisie, iba komisie k vojnovým dlhom Nemecka, to je názov. Chce hovoriť niekto za, podporiť ho pani Cimer, nech sa páči. Vážený pán predseda, dámy a páni poslanci, tento návrh e, žiadam podporiť. Ide o otázku, ktorá sa ktorá zamestnáva e, mnohých Grékov už 10 ročia a dohody z 91. na tom nič nezmenili. Je to naozaj naliehavé, tak aby e, sme dokázali, že rešpektujeme grécky národ. Je potrebná aj rozprava v tomto e, parlamente, možno aj bilaterálna dohada medzi Nemeckom a Gréckom. E, je tu aj celoeurópsky kontext. Ja ako nemecká poslankyňa Európskeho parlamentu si myslím, že naozaj treba e, férovo o tomto hovoriť. Je to otvorená otázka, nejde iba o finančnú otázku, ide o uznanie, že sú tu otvorené otázky a že treba zasadnúť za jeden stôl a spoločne o tom hovoriť. Chcel by niekto vystúpiť proti tomuto návrhu? Pán Preda, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za to, že ste mi udelili slovo. Ja si myslím, že treba ukončiť tento cirkus a snahu vyvážať tento cirkus s greckými komunistami až na pôdu tohto Európskeho parlamentu. Vráťme sa k serióznym veciam. Treba zastaviť tieto pokusy e, urobiť z tohto parlamentu e, úplný E, cirkus. Ja som proti návrhu e, komunistov. Oni e, doviedli Grécko do veľmi ťažkej situácie a o niečo podobné sa snažia aj tu. Vystúpil jeden za, jeden proti. Teraz budeme hlasovať. Kto je za? Prosím, zdvihnutím ruky. Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Je to zamietnuté. Takže ideme na stredu. Už bol predložený návrh, ale pýtam sa, či sa ešte niekto hlási. E, slovo zdá sa, že nie, tak ideme na štvrtok. Alde žiada, aby e, technológie v tretích krajinách, aby táto téma bola odložená na september, najskôr pani Šake. Ale áno, je tu. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený prítomný, ja som pracovala e, v dobrej atmosfére na tejto e, správe, ako do, aký dopad majú technológie na ľudské práva, ale zdá sa, že treba ešte trošku viac času, aby sme odstránili posledné e, nezho- nezrovnalosti medzi skupinami a preto žiadam o ten odklad až do septembra v zmysle článku 152 odsek 1. Pán Vajdomilce chce podporiť tento návrh, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja to podporujem, pretože mm, sme konštruktívne diskutovali, ale sú nejaké dodatočné otázky. Je to dôležitá téma, ktorá si vyžaduje viac času a preto aj ja eh, chcem, aby to bolo presunuté na plenárne zasadnutie v septembri. Niekto proti? Zdá sa, že nie, takže hlasujeme. Kto je za presun na september? S vyhnutím ruky, prosím. Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovanie? Je to teda e, odložené na september. ALDE cez pána Jakoviča povedala, že chce e, rozpravu s uznesením na tému Srebrenica vo štvrtok, ale ešte raz dávam slovo pánovi Jakovčičovi, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, Skupina ALDE si e, želá e, naozaj dôstojne e, si spomenúť na masaker v Srebrenici, ako som už povedal v úvode. Chceme, aby sme mohli všetci jednotne podporiť toto uznesenie, úctiť si tak obete Srebrenice, ako aj zvyšné obete na Balkáne. Toto uznesenie by sme chceli mať na programe čo najskôr a preto eh, vás prosím, aby ste podporili toto uznesenie vo štvrtok. Pán Fleckenstein chce podporiť tento návrh, nech sa páči. Vážení kolegovia, kolegyne, my sme za tento návrh aj keď na konferencii predsedov z dobrého dôvodu bola pôvodne zvolená iná cesta. Myslíme si ale, že utrpenie toľkých tisícok ľudí je určite niečo, čo si aj z našej strany zaslúži e, vhodnú, kľudnú e, diskusiu, pretože sú tam mnohé obete, ale aj pozostali a tí si to zaslúžia. Chce Fan Horn teraz vystúpi proti. Ďakujem pekne. Ja chcem iba povedať, že my sme za túto rozpravu vo štvrtok, ale zajtra e, budú spomienky Aliancia reformistov a e, konformistov. Zajtra celý večer budeme spomínať na udalosti v Srebrenice, takže chcem všetkých touto cestou pozvať. Ďakujem pekne. Zdá sa teda, že nikto nie je proti tomuto návrhu, preto budeme hlasovať. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Myslím, že väčšina bola za. Takže lehota na prekladanie pozmeňujúcich doplňujúcich návrhov nie, pardon, pre e, návrhy uznesenia, to je zajtra do 10. ráno a streda do 12. Mm, pozmeňujúce návrhy teda do 13. a štvrtok 9. júla sa bude hlasovať o tomto uznesení. Týmto sme schválili e, rokovací, pardon, e, pracovný program na tento týždeň, takže ideme ďalej. Ešte niekto s faktickou pripomienkou? Ďakujem pekne, pán predseda. Po greckej chcem poukázať na niečo radosné, pretože Niekto sa to pred 80 rokmi narodil, poznáte ho, pretože je veľmi tolerantný, otvorený, zasadzuje sa za mier aj získal Nobelovú cenu. Um, ide o Dalajlámu. Takže myslím, že treba spomínať aj na jeho činnosť. Ďakujem, že ste mi dali slovo. Ja mu touto cestou chcem zaželať eh, všetko najlepšie a len to eh, dobre do budúcnosti. Ďakujem pekne. Ďalší bod. Eh, otázka na ústne zodpovedanie na komisie.